Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let me introduce. Vážení kolegovia, stručne odprezentujem, mm, čo budeme teraz eh, robiť. Package. Podpisovanie eh, balíka o eh, dohľade o niekoľko minút. Tento balík bude predstavovať legislatívu v oblasti finančného dohľadu. Teda sú to aktivity, ktoré boli schválené v bežnom legislatívnom konaní. No a dnes podpisujeme e, e, dokument o založení e, Európskej rady pre systémové rizika, ktorá, ktorá bude fungovať v oblasti dohľadu nad hladkým fungovaním vnútorného trhu. Ďalej zakladáme tri ďalšie európske orgány dohľadu, ktoré by mali chrániť verejné záujmy. Tieto budú vykonávať dohľad nad bankami, e, cennými papiermi a e, trhmi ako takými, takisto nad oblasťou poisťovníctva a dôchodkami. A ďalej podpisujeme smernicu OMINUS, ktorá E, obsahuje pozmenenia 11 ďalších smerníc, e, ktoré sa snaží zosúľadiť s európskym systémom finančného dohľadu a Lisabonskou zmluvou. Boli, bolo vykonané množstvo práce a vynaložená mimoriadná snaha. A spolupráca, ktorá mm, sa rozprúdila medzi európskymi inštitúciami, E, bola e, nutná a veľmi produktívna, pretože to konanie muselo byť veľmi rýchle. A ja by som chcel povedať, že niekoľko predsedníctiev po sebe, predsedníctvo Španielska a Belgická, veľmi aktívne prispeli k uzatvoreniu tejto problematiky. Chcem im poďakovať. Takisto chcem poďakovať e, našim priateľom z komisie a našim kolegyňam a kolegom poslancom Európskeho parlamentu, ktorí podporili túto iniciatívu. Ďakujem rovnako. Ja si myslím, pán komisár, že je osobitne potrebné e, poďakovať e, vašim kolegom z komisie za e, skutočnú flexibilitu. Moji kolegovia dúfam, stoja za mojimi slovami. Ale toto mm, momentálne nie je záležitosť úplne uzavretá, pretože rokujeme o balíku o hospodárskom, e, hospodárskej správe, Economic Governance Package. Toto je záležitosť, kde momentálne v rámci nášho bežného legislatívneho konania e, takisto e, sa snažíme tvoriť iniciatívy. No a čo môžem povedať záverom? Všetky tieto balíky, ktoré dnes parafujeme, v Európskej únii otvoria e, obdobie aktívneho, e, aktívnej pôsobnosti od 1. januára 2011. Toto je skutočne veľmi dôležitá záležitosť. E, je to vec dohľadu nad trhmi, ktorá je významná pre našich občanov, pre naše trhy Takže keby sme teraz mohli pristúpiť k tomuto stolu a e, podpísať tieto, akty.